Kolegovia, pred hlasovaním mám ešte dve oznámenia. Poprvé, kolegovia, prosím, utište sa, usaďte sa. Takže prvé oznámenie. Predseda obdržal od skupiny EKR návrh na zmenu nominácií do výborov a taktiež do delegácií. Toto bude súčasťou zápisnice z dnešného zasadania. A pokiaľ sa nikto do schválenia zápisnice nevyjadrí, tak budeme tieto zmeny považovať za schválené. Druhé znamenie je nasledujúce. V súlade s pravidlom 152 odsekom 2 a po dohode s politickými skupinami vám navrhujem nasledujúcu zmenu e, strednejšieho programu diskusie.